Príjemné popoludne, dámy a páni, ospravedlňujem sa eh, za to krátke meškanie, ale toto je asi prvýkrát, kedy sme na čas pripravení. No a teraz nadišiel čas na otázky pre radu. No a prvú otázku eh, kladie pán Posel, tá teda týka sa etnických eh, menšín v Srbsku. Máte slovo, pani ministerka. Ďakujem veľmi pekne, eh, vážený pán posel, za eh, položenú otázku. Na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti 7. a 8. decembra tohto roku sme prijali závery o rozširovaní a eh, stabilizačnom a asociačnom procese. No a vo svojich záveroch eh, rada privítala eh, záväzky eh, Srbska a odhodlanie mm, na ceste k európskej integrácii, príjmanie noriem a tak ďalej. No a rada tiež zdôraznila, že reformná agenda musí byť dodržaná. No. Ďalej sme 14. oktobra vydali tlačové vyhlásenie, no a právny rámec pre spravodlivosť, ktorú, e, ktorý treba e, sledovať v Srbsku. E, nové ministerstvo pre práva menšín a ľudské práva bude v rámci tejto reformy zohrávať skutočne veľmi dôležitú úlohu, avšak je potrebné, aby sa odviedlo veľa viac práce na zdvihnutie a zlepšenie pochopenia medzinárodných noriem a štandardov. Srbsko má dôležité nástroje pre ľudské práva v Srbsku čo sa týka osobitnej situácie v Južnom Srbsku, o ktorej hovorí pán poslanec, tak skutočne je pravdou, že v júli sa objavili niektoré incidenty, po ktorých nasledovali zatknutie viacerých osôb, ale odtedy sa podobné incidenty neobjavili Eh, úrad pre koordináciu Južného Srbska. Eh, to potvrdil hm, skutočne situácia je napätá, ale najdôležitejšie etnické eh, skupiny v Južnom Albánsku sa zúčastňujú na prácach v skupine. Ďalej je tu delegácia pre rozšírenie, no a osobitný bola otvorená osobitná katedra v, na príslušnej univerzite, kde sa bude vyučovať pre Srbov ako aj Albáncov. No a to bude mať vplyv na kultúru vzdelávania ďalšie otázky kultúrny a sociálny rozvoj v tejto oblasti je veľmi zlý a to je zlé pre vzťahy medzi Srbskom a Albánskom OBSE. Medzinárodné spoločenstvo bude si sledovať situáciu v Južnom Srbsku a budeme aktívne podporovať mier a stabilitu v regióne v úzkej spolupráci so srbskou vládou a rovnako lokálnymi politickými predstaviteľmi. Ďakujem pekne, pani ministerka, teraz pán Poselt. Vážená pani predsednička rady, ďakujem veľmi pekne za vašu kvalifikovanú odpoveď. Ja by som chcel len povedať, že sa jedná o dva regióny, tri regióny, dva pohraničné regióny. A to Vojvodina, a Prešovo a ešte jeden. No a ja by som chcel povedať, že treba dávať pozor na to, aby sa v rámci cezhraničných podporných programov rozvíjali obidve krajiny. No a čo, hlavne v Srbsku, v južnom Srbsku, je ten región totálne odrezaný. Treba ho podporovať, aby sa zlepšili aj hospodárske predpoklady na riešenie problémov menšín, ale v južnom Srbsku panuje obrovské násilie a ja chcem, aby sa tým rada aj naďalej e, zaoberala a tieto problémy riešila. Pani ministerka, nech sa páči. Vážený pán posel, môžete si byť istí, že budeme e, veľmi pozorne sledovať situáciu a to je tiež e, súčasťou neustálej práce komisie. My si veľmi uvedomujeme zlepšenie, situácia je veľmi krehká, ale zlepšuje sa. No a tie inštitucionálne zmeny, e, o ktorých som hovorila, sú krok dobrým smerom a budeme to podobne, podobne sledovať v spolupráci s OBSE, aby tento vývoj aj ďalej pokračoval. A teraz dodatočná otázka pána Obermajera. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. E, e, e, násilie panuje aj v Kosovu, nielen v Srbsku. Na jednej strane je albánska menšina v Srbsku a na druhej strane srbská menšina v Kosove. A ja sa chcem spýtať, ako chce Európska únia zajistiť, aby nevznikali nejaké šedé zóny a ako tento postup od... zodpovedá teda menšinovej skupine v Kosove zjednodušiť situácie bez toho, aby sa Kosovo uznalo za samostatný štátny útvar. Ďakujem pekne, vážená pani ministerka. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja, ja som si, nie som si istá presne otázkou, čo sa týka Kosova, tak treba e, nezávislo od od eh, toho, že nie všetky štáty uznali Kosovo. Treba teda odviezť ešte veľa práce a uvidíme, ako zlepšiť situáciu aj v Kosove. Budeme sa tým v komisii zaoberať a stále sú tam, je tam množstvo problémov, ktoré sa aj v budúcnosti eh, budú riešiť. Ehm, jedná sa o zjednodušenie vízového styku, ale budeme to pozorne sledovať. Ďakujem pekne. A ďalšiu otázku kladie pani Harkin a týka sa, týka sa nezamestnanosti. Pani predsedníčka, máte slovo, nech sa páči. Tak, fru talman, a tak, fru Harkin. For... Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem aj pani Harkin za otázku. Súčasná kríza samozrejme má dopadať na milióny ľudí. Je to veľmi vážny dopad a je to jedna z hlavných víziev, ktoré momentálne e vôbec e, máme. Musíme myslieť na dopady krízy, musíme e, myslieť na starnúce obyvateľstvo a práve preto členské štáty sa musia snažiť znižovať mieru nezamestnanosti a vyhnúť sa tomu, aby to bol stály jav. Každý členský štát je zodpovedný za svoju vlastnú politiku nezamestnanosti, ale Rada ministrov pre zamestnanosť prijala pred niekoľkými rokmi isté usmernenia, kde sa zdôrazňuje, že keďže e, pracovné trhy sú veľmi rozličné, v rámci EÚ aj opatrenia musia byť rozličné. E, pripravili sme spoločnú správu na túto tému a tam e, komisia spolu s radou popisujú jednotlivé členské štáty a ich situácie. Aj posledný Európsky summit sa venoval otázke nezamestnanosti. V decembri 2008 sme sa dohodli, že by sme mali pripraviť plán hospodárskej obnovy pre celú EÚ, ktorý nám poskytol rámec pre všetky opatrenia, ktoré by mali byť prijaté. Takisto aj junový Európsky summit prijal e, nariadenie o zmenách, ktoré treba e, vykonať v Európskom globalizačnom e, fonde, aby sme mohli viaceré, viaceré opatrenia používať na boj proti kríze. Sú tu k dispozícii viaceré rôzne odlišné nástroje, môžete sa snažiť znižiť administratívne Eh, administratívnu záťaž, môžete eh, pomáhať alebo napomáhať eh, zamestnanosti mladých, môžete zvyšovať mobilitu a tak ďalej. To všetko sú nástroje, ktoré sú spomenuté v dokumentoch z samitu z rady teda o zamestnanosti. Potom už členské štáty sa majú snažiť sami zareagovať na e, túto krízu tým, že zavedia, zavedú pardon, princíp flexicurity, kde e, sú flexibilné e, pracovné časy, flexibilné pracovné podmienky, čo uľahčuje situáciu zamestnávateľom a možno by malo viesť aj k flexibilnejšiemu trhu práce. Ďalšia úloha je znižovať odvody do sociálneho zabezpečenia, podpora voľného pohybu pracovníkov a tak ďalej. Na e, diskusii v novembri sa ministri dohodli na tom, že aktívna e, politika zamestnanosti s krklovými opatreniami musí pokračovať, pričom hovoríme o krátkodobom e, zamestnaní, vylepšení možností zamestnania, vzdelávanie, školenia a tak ďalej, rôzne opatrenia, ako ľudí dostať naspäť na trh práce. Ministri práce sa zhodli, že politika zamestnanosti je veľmi dôležitá tým nástrojom pri boji proti sociálnej exklúzii. Členské štáty e, sú aj povzbudzované v tom zmysle, aby e, vylepšovali starostlivosť o deti, aby e, znižovali rozdiely e, v platoch medzi e, pohľaviami a tak ďalej. Plus sú tu samozrejme skupiny, ktoré sú najviac zasiahnuté touto krízou, ako sú napríklad dôchodcovia, mladí ľudia či zdravotne postihnutí zamestnanci. Treba poskytovať e, príležitosti pre pre mladých ľudí, e, zvyšovať im vzdelávanie a to je naša priorita aj v našej e, politike e, pre, pre mládež. Ďakujem pekne, pani Harkin. Áno, ďakujem pekne, ďakujem za vašu odpoveď, pani Malstrom. Hovorím, že vás tu veľmi rada vítam Dúfam, že v budúceho roku vás tu ešte uvidíme častejšie a budete odpovedať na naše otázky. E, mám k tomuto dve pripomienky, dve témy, ktoré vy ste e, nespomenuli, aké pre sú dôležité. Poprvé, e, pozbudzovanie podnikateľstva a podruhé, druhé, zvyšovanie výdavkov na výskum a vývoj. Ale hlavne sa chcem spýtať, Doteraz sme sa spoliehali na otvorenú metódu koordinácie, otvorený postup koordinácie a je to relatívne slabý nástroj, ktorý dobre nefungoval, keď sme sa snažili dosiahnuť e, cieľ Lisabonskej agendy. Máte teda vy e, nejaký návrh, ako by sa tento mechanizmus mohol posilniť? Ďakujem. Ďakujem pekne, to je zaujímavá otázka. Ako dobre viete, E, rada už e, zobrala návrh komisia, začala hovoriť o budúcnosti Lisabonskej stratégie, respektíve o tom pláne e, Európa 2020, na čom bude pracovať aj teraz sami počas španielského predsedníctva na jar. Ako e, sa mm, dlhodobo vysporiadame s touto situáciou, ako vytvoríme takú Európu, ktorá nebude sociálne exkluzívna, ktorá nebude mať vysokú nezamestnanosť, e, ktorá bude investovať do výskumu a vývoja, ktorá bude skutočne silným hráčom na svetovej scéne. To všetko sú otázky, ktoré by mali zapadať do tej novej stratégie. Veľmi dôležitým novým prvkom tejto stratégie je otázka aj tohto postupu, ktorý vy spomínate. Otvorená metóda koordinácie má isté výhody, myslím si, ale treba ju vylepšiť. Musí zaangažovať viac regionálnych a miestnych orgánov, pretože oni sú tými, ktorí vykonávajú, ktorí implementujú tieto politiky eh, na svojej úrovni. Eh, musíme sa teda na tento aspekt eh, tejto metódy e, pozrieť e, bližšie. Je to dobre vysvetlené aj v dokumente komisie, ktorý momentálne je vo fáze pripomienkovania ze členských štátov, ale myslím, že týmto smerom by sa to malo uberať. Ďakujem pekne. E, potom sú tu ďalšie dve dodatočné otázky od pána Mocera a pána Rubicha. Najprv pán Molcer, nech sa páči. Das von der EU geplant... No, vážená pani eh, predsednička, eh, ten eh, nástroj na poskytovanie mikroúverov má byť financovaný z programu Progress. Ako v tejto oblasti hm, bude zabranené tomu, aby nový nástroj nebol, nebol realizovaný na úkor už tých schválených sociálnych programov a programov vzdelávacích. Ďakujem pekne, pán Rubik. Ďakujem pekne, pani predsednička. A moja otázka sa týka toho, či nie je užitočné predchádzať nezamestnanosti. A tie nie sú nejaké verejné úlohy, ktoré by mohli plniť nezamestnaní. A ďalej, ako posilniť malé a stredné podniky, aby ich čoraz viac vznikalo. Už a nedalo by sa použiť nejaké cezhraničné metódy medzi jednotlivými krajinami, ktorými sa vytvorí a bude vytvárať neustále viac pracovných miest a príležitosti. Ďakujem pekne, pani ministerka. Ďakujem pekne, pani predsednička, ako som už povedala. Tak hlavnou zodpovednosťou, ako vytvárať pracovné miesta tak túto nesú členské štáty. A ako som už povedala v úvodných slovách a na reakciu pani, a otázku pani Harkin, rada prijala odporúčania toho, ako postupovať a zvyšovanie flexibility práce rôznymi podpornými systémami a aktív aktiváciou ľudí a príslušných mechanizmov. Musíme príjmať na stretnutiach s členskými štátmi a s príslušnými aktérmi a postupuje, ako si vymieňať najlepšie, najlepšie postupy a ako najlepšie monitorovať a to, ako sa využívať schopnosti ľudí muž. Členské štáty tiež musia však prijať a niesť svoj diel zodpovednosti v závislosti od okolností a podmienok v tejto krajine. No a s ohľadom na vašu otázku, neviem, či som to správne pochopila, ja som nehovorila o žiadnych, žiadnom nástroji na poskytovanie mikropožičiek. Ja som hovorila o globalizačnom nástroji, teraz sa s pomocou Európskeho parlamentu a sa stal flexibilnejší na to, aby poskytoval členským štátom a spoločnostiam, ktoré sa dostali do problémov, podporu a podporu tiež nezamestnaným a prepusteným. Ďakujem pekne, pani ministerka. A teraz prejdeme k ďalšej otázke, otázke, ktorú položil pán Chontis a týka sa rokovaní o účasti Turecka na spoločných operáciách v rámci Frontexu. E Ďakujem. Myslíme si, že toto je veľmi dôležitou súčasťou európskej politiky na riadenie pristahovalectva a kontrolu hradice. Toto je súčasťou koncepcie ktorá bola schválená v decembri roku 2003. Pre spoluprácu s tretími krajinami je veľmi dôležitá práca, ktorú vykonáva Frontex. Frontex môže zlepšovať spoluprácu s tretími krajinami v rámci vonkajších vzťahov a takisto spolupracovať v rámci bilaterálnych dohôd. Veľmi veľa podobných dohôd už bolo uzatvorených v tomto smere. Viaceré členské štáty sú zastúpené v rôznych dohodách rokovania medzi Frontexom a Tureckom e, veľmi pokročili, ale ešte nedospeli k záveru, takže pre radu je veľmi ťažké komentovať priebeh. Ďakujem, pán, pán poslanec Šuntis, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani ministerská, pokiaľ ide o vašu odpoveď, e, tri pripromienky. Povedali ste, že rokovania s Tureckom a medzi Tureckom a Frontexom veľmi pokročili. Vieme všetci, všetky členské štáty Európskej únie a takisto Grécko si uvedomuje, že e, zmluva o návratoch veľmi úzko súvisí s týmito rokovaniami. Preto by sme radi vedeli, ak situácia vyzerá takto, akým spôsobom je možné zabezpečiť e, dôstojnosť pristahovalcov. A ďalšia prípomienka. Frontex je zodpovedný za vonkajšie hranice. Akým spôsobom sa uskutočne táto kontrola? Ďakujem, samozrejme, je to veľmi široká, široko koncipovaná otázka. Rokovania s Tureckom iba započali. Zastupca e, komisie, pán komisár Baro, pán Bilstrom, ktorý je švedským ministrom pre imigráciu, boli v Turecku pred pár týždňami hovorili e, na túto tému. Tie rokovania boli plodné, ale ešte sa neskončili, takže ťažko vám ja teraz môžem dať k tomu nejakú aktualizáciu, keďže tie rokovania stále prebiehajú. A všetky členské štáty vrátane Grécka samozrejme sú, sa účastnia e, týchto diskusí, vedia o nich, sú o nich informované. Pokiaľ ide o rešpektovanie základných e, práv európskych hodnot, európskych hodnot tie sú vždy spomínané, Turecko z nich nemá žiadnu výnimku samozrejme. Ale ako som vám povedala, pán poslanec, tie rokovania sa začali, prebiehajú úspešne, dosahuje sa tam pokrok, ale ešte nie sú ukončené a e, prostredníctvom Rady Frontexu sú do nich zaangažované všetky členské štáty. Ďakujem pekne. Dostal som dve e, žiadosti o dodatočné otázky. Chcem pripomenúť ešte dve veci, než sa k ním dostaneme. Poprvé, že dodatočné otázky majú Eh, byť prečítané za 30 sekúnd. Teraz ste boli celkom dobrí, ale poprosím vás, aby sme eh, tak, eh, tak dobrí boli naďalej. A každý je predsedný plenárky má povolené iba dve takéto dodatočné otázky. Takže máme tu pána papadne Kula a pána Mocera. Pán papan Papankulov, ako prvý, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, pani ministerka. Ak som to dobre pochopila, rokovania pokračujú, kým budú uzatvorené konečné dohody o návratoch a spadá to do agendy Frontexu. My sme spozorovali u tureckých orgánov e, dosť držadlivý postoj voči niektorým iniciatívam Frontexu Chcem sa opýtať, e, máte v tomto smere nejaké informácie? Nuž, e, na to, aby sme dokázali ovládať situáciu, je dôležité e, spolupracovať na medzinárodnej úrovni, ak samozrejme táto spolupráca nemusí byť vykúpená finančnými pomocami EÚ, s akými ďalšími krajinami prebiehajú rokovania, alebo sa niektoré plánujú a Turecko a tak ako Turecku boli dané nejaké finančné stimuly na účasti na operáciách Frontexu. Ďakujem pekne, pani ministerka. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Otázka ľudí už bola viackrát položená, no a rada povedala tureckým orgánom a tureckej vláde a jej zastupcom, že dobrá spolupráca v rámci regiónu je predpokladom na priebeh ďalších rokovaní a diskusí a rovnako sme požiadali e, turecké orgány, aby e, sa zdržali provokatívnych e, krokov a vyjadrení. A túto odpoveď, ktorú som sama vlastne poskytla, máte dostupnú. Už neviem vám povedať presne, na akom bode sú tie rokovania, práve prebiehajú, ale prebiehajú podľa štandardných postupov. No a v vašej otázke tiež sme prebiehajú rokovania so Senegalom, Kapverdami, a Marokom, Egyptom a Mauretániou. Takže to je to sú bežné postupy Frontex má mandát, aby začínala rokovania. Niektoré sú úspešnejšie, ako napríklad spolupráca s Ruskom, Moldavskom, Ukrajinou, Gruzinskou a tak ďalej. A niektoré, a samozrejme v niektorých ďalších oblastiach sa taký výrazný program, pokrok nedosahuje. Ďakujem pekne, pani ministerka. A teraz prejdeme na ďalš, ďalšiu otázku, ktorej autorom je pán Sean Kelly a týka sa um, rokovania o klimatických zmenách v Kodani. Pani ministerka, máte slovo. Ďakujem. Ehm, ehm, áno, pán Kelly, samozrejme, tá situácia v Kodani sa mm, stále mení, ale pokúsim sa vám dať na naše informácie. Sú tam e, dve veľké témy, jednak mitigácia, jednak financovanie. E, ako povedal e, pán premiér dnes ráno, stále si veríme, že Kodaň môže mať pozitívny, úspešný výsledok, ktorá na, ktorý nám umožní mať rast teploty na svete pod dvoma stupňami Celzia. Európska únia sa snaží e, byť e, takým mediátorom medzi jednotlivými stranami, tak aby sme dosiahli politicky záväznú dohodu momentálne, aby sme potom na základe, na základe jej dopracovali k právne záväznej dohode, ktorá by platila od 1. januára 2013. Ale pokiaľ takúto dohodu chceme aj dosiahnuť, e, treba sa dohodnúť na ďalších, na nasledovných bodoch. Poprvé, e, znižovanie emisí a teda jasné záväzky z to, e, v tomto zmysle z rozvojových krajín do roku 2020 a teda z rozvinutých krajín, pardon, niektoré krajiny ako napríklad Japonsko alebo Norsko um, ehm, zvyšili svoje prísľuby, ale to, čo je momentálne ponúkané, by nedosiahalo uh, e, túto, tento cieľ 2 stupňov Celzia. Európska únia preto žiada aj ostatné rozvinuté krajiny, aby sa viacej ešte snažili e, v tomto zmysle. Najväčšie e, rozvojové krajiny e, sa navrhli svoje ciele, Čína, India, Južná Afrika, Brazília a Južná Korea a mm, rada si myslí, že ešte naďalej, e, si naďalej myslí, že najmä zo strany Číny a Indie a ostatných týchto krajín ešte je tu priestor na ďalšie navýšenie ponuky, pokiaľ chceme splniť tento cieľ dvoch stupňov. Preto Európska únia žiada tieto krajiny, aby naďalej e, prihodili k svojim ponukám. Takisto potrebujeme e, istý rámec pre technologický transfer a pre adaptáciu novým klimatickým zmenám a potrebujeme financovanie vo forme E, férového systému v oblasti e, adaptácie, zmierňovania, technologického transferu a tak ďalej smerom k e, rozvojovým krajinám. A v tomto kontexte posledná Európska rada dala istú sumu k dispozícii, ktorá predstavuje jasný stimul pre prebiehajúce rokovania a ktorá posunuje aj dôveryhodnosť Európskej únie. Hlavy vláda štátov momentálne smerujú do Kodania a dúfame, že oni post kytnú jasný signál e, v týchto oblastiach, ktoré som spomenula, tak aby sme e, dosiahli ambicioznú dohodu. Európska únia e, navrhla aby od 1. januára 2013 bol záväzný dokument platný, ktorý by, bol, ktorý by, vstup, ktorý by bol akceptovaný čo možno najskôr po kodaní. Po kodaní pardon. Či sa nám to podarí aj dosiahnuť, ešte nejasné, ale mohli sme sa pokúsiť o to, aby to bolo do 6 mesiacov po kodaní. Ďakujem pekne, pán Kelly. Áno, ďakujem. E, pani Malstrom, ďakujem za e, vašu správnu, konciznú odpovede na moju otázku, ale aj na všetky otázky, e, ktoré sa vás my ako, parla- ako poslanci pýtame. My sme súčasťou Európskej únie a teší nás, že sme lídrami v oblasti klimatických zmien, teda boja proti klimatickým zmenám. Dobrým príkladom toho je, že dnes e, prídu do, do Kodane aj americký prezident, e, čínsky premiér, čo ešte pred možno pár rokmi by sme si nemohli ani predstaviť, ale je to aj ďaká nám, že tam dneska sú. Ďakujem. Hm? Ďakujem pekne. E, pán Kelly, za vaše milé slova. Myslím si, že E, politické e, rokovania, tie skutočné, začnú až e, zajtra, kedy, ako ste povedali, prídu premiéry, prezidenti z celého sveta, takže netreba už teraz hovoriť o nejakom pláne B. Ja si myslím, že oni môžu vyslať takýto signál o posilnenie toho dynamického momentu Ehm, smerom k ambicióznej záväznej dohode. Pokiaľ to tak nebude, e, treba naďalej rokovať. My sa určite nezdávame, celý svet od nás očakáva výsledky. Toto je najdôležitejšia otázka našej generácie. Nemôžeme zlyhať, pokiaľ sa nám nepodarí dohodu dosiahnuť zajtra alebo pozajtra, tak budeme tak dlho hovoriť, až ju budeme mať. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k ďalšej otázke otázke, ktorú položil pán Mitchell, a týka sa financovania ochrany klímy pre rozvojový svet. E, pani ministerka, nech sa páči, ďakujem pekne, pani predsedníčka. E, nuž, toto je podobne tematicky zameraná otázka ako predchádzajúca, ako ste hovorili, e, tak financovanie ochrany klímy pre rozvojový svet je skutočne veľmi dôležitým prvkom rokovaní v Kodani a je kľúčové dosiahnuť dohodu. Na začiatok by som rada upozornila opätovne na oktobrovú radu, kde sa zdôraznila, zdôraznil význam začiatku financovania na to, aby sme začali okamžité kroky, ako aj z dlhodobého strednodobého hľadiska eh, financovania mm, príslušných opatrení. No, na decembrovej rade pred niekoľkými dňami Európska únia a členské štáty sa zaviazali 2,4 miliardy eur ročne investovať v roku 2010 až 2012 na pomoc rozvojovým krajinám v boji proti klimatickým zmenám. S týmto záväzkom myslím, že sme vyslali jasný e, signál e, všetkým aktérom a účastníkom e, konferencie v Kodane a posilniť našu kredibilitu. Rada tiež uznáva potrebu zvyšovania finančných toko tak štátnych ako aj súkromných. Finančná architektúra musí byť zrevidovaná a keď je to potrebné, zreformovaná na to, aby jej kapacita dokázala čeliť tým výzvam. A ako ste povedali, oktobrová rada a, a komisia odhadla, že celkové náklady v rozvojových krajinách by mohli dosiahnuť výšku až 100 miliard eur ročne do roku 2020 na to, aby e, sme podporili e, snahy členských krajín obchodovania s emisiami a iné opatrenia. No a komisia povedala, že to bude potrebné. Nie je to nejaká ponuka e, zo strany EÚ, samozrejme sú aj iné zdroje, ale komisia odhaduje, a komisia to, rada to podporuje, že to je správny odhad celkový, celková úroveň štátnej podpory E, sa odhaduje na 22 až 50 miliárd eur ročne do roku 2020 e, členské štáty. Už teraz sa znašajú veľký podiel na tejto sume. E, všetky krajiny, okrem tých najchudobnejších, by mali prispievať k financovaniu a to podľa príslušného veľmi komplexného vzorca. No a ako rada v oktobri zdôraznila, dohoda o spolupráci musí obsahovať ciele, že, že zvýšenie teploty nepresiahne 2 stupňa a to pomocou využití všetkých dostupných technológií a opatrení. Ďakujem pekne. Pán Mičel, ďakujem pekne, pani predsednička. A ja by som chcel nadviazať na slova pána Kellyho a poďakovať pani ministerke za spoluprácu a rovnako e, za postup celého švedského predsedníctva, ktorý je skutočne príkladný. A ja by som chcel povedať, že nedávno e, posledných sme sa dovedli, e, že prezident USA diskutuje so zástupcami rozvojového sveta. A chcel by som sa spýtať, či Európska únia sa zúčastňuje týchto rokovaní a či sa snaží prekonať tú obrovskú priepasť medzi EU a USA. A môže nás ministerka uistiť, že ak sa má nájsť, má to byť financovanie pre rozvoj svet, že to budú nové e, prostriedky a že to nebudú prostriedky, ktoré už existujú alebo sú viazané e, na programy e, pomoci rozvojovému svetu. Ďakujem pekne, pani ministerka, pani predsednička. No ešte v odpovedi na prvú otázku by som chcel povedať, že v jeseni sa, na jeseni sa uskutočnilo skutočne množstvo dvojstranných rokovaní. Európska únia je v neustálom kontakte s USA a snažíme sa presadzovať a, a, a žiadame ambicioznejšie ciele z ich strany. Oni tvrdia, majú tiež svoje, a vedú svoje rokovania, no a samozrejme v niektorých veciach sa zabývame, v niektorých nie, pretože my máme tiež iné ciele a počas švedského predsedníctva sa uskutočilo 6 bilaterálnych zasadnutí s Indiou, Čínou, Ukrajinou, Južnou Afrikou, eh, Ruskou a USA. Takže klimatické zmeny boli skutočne hlavnou prioritou pri všetkých týchto rokovaniach. Takže uskutočnili sa mnohé zasadnutia. No a týka financovania, je to kombinácia starých a nových zdrojov. Niektoré krajiny eh, používajú viaceré zdroje, niektoré eh, krajiny už v minulosti určili časť svojho rozvojového rozpočtu na tieto ciele, pretože tie najmenej rozvinuté krajiny najviac budú trpieť klimatickými zmenami. No a preto je len logické a jasné, že časť rozvojového rozpočtu je určená na opatrenia na boj proti klimatickým zmenám. No a následkom hospodárskej a finančnej krízy množstve, množstvo členských krajín e, znížilo e, svoj rozpočet a objem finančných prostriedkov na tieto ciele a ako som už povedala, dôvodom bola hospodárska finančná kríza. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k ďalšej otázke, e, ktorej autorom je pán Kúsa a týka sa návrhu na smernicu Rady o implementácii zásad rovnakého zaobchádzania osôb bez ohľadu na náboženstvo, eh, svetonázor, o postih alebo vek. Ďakujem pekne, pani predsedajúc. Opatrenia, ktoré majú zlepšiť prístup, sú rozhodujúce boje proti diskriminácii. Presne tak eh, to zdôrazňujete aj vy vo vašej otázke. Pán poslanec, švédske predsedníctvo sa usilovalo preskúmať po technickej stránke návrh smernice. A Ide predovšetkým o štyri dôvody diskriminácie, ktoré sú najdôležitejšie. Ide o vyznanie a vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. všetky tieto ustanovenia by veľmi dôležité, kedy vstúpia do platnosti. Týkajú sa špecifických problémov. Je potrebné ďalej prediskutovať niektoré technické otázky doriešiť niektoré problémy, napríklad aj finančné otázky. Je potrebné dospieť k politickej dohode a vytvoriť také znenie, ktoré by prijali všetky členské štáty. Nemôžem anticipovať výsledky dohovorov a pokiaľ ide o vstup do platnosti, takisto sa nemôžem vyjadriť. Ďakujem, pani ministerka. Pán Koza, máte slovo. Ďakujem pekne. Köszönöm szépen a miniszter asszony válaszát. Nož, ďakujem veľmi pekne, vážená ministerka, za vašu odpoveď. Ja vidím, že boli prijaté mnohé kroky, ktoré sú veľmi slubné, ale chcel by som len poukázať niektoré veci. V EÚ žije 15 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím a táto otázka sa netýka len ich, pretože spoločnosť Európskej únie je starnúcou, veľmi rýchlo starnúcou e, spoločnosťou a netýka sa to len ľudí so zdravotným postihnutím, ale aj týka sa to budúcnosti starších ľudí, ktorí sú e, v pokročilom veku, sú priputaní na vozík. Takže to e, sa stane celkovým sociálnym problémom v budúcnosti. No a teraz, čo sa týka prístupu k službám, tak 10-ročný e, limit e, bol určený a to je dôležité. A je dôležité, aby sme tento limit dodržali, pretože to je v záujme nás všetkých. Ďakujem pekne, pani ministerka. Nuž, e, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja tiež súhlasím s pánom poslancom o tom, že takáto smernica je potrebná a že stále aj v Európskej únii sú milióny ľudí, ktorí nemajú prístup k veciam eh, v tom bežnom živote a to im zabraňuje, eh, obmedzuje ich slobody a nedáva im možnosť žiť normálny život. Eh, diskusie a rokovania rady trvajú veľmi dlho. Áno, je to skutočne prelomový, prelomový návrh a má to širokú, široké uplatnenie s množstvom dopadov, tiež finančných. A medzi členskými štátmi bude musieť panovať jednomyselnosť a následne bude musieť Európsky parlament udeliť svoj súhlas pred tým, než bude prijatá smernica. My sme viedli rokovania, množstvo pracovných skupín na rade, ehm, dosiahli sme výrazný pokrok. Bohužiaľ, musím byť úprimná, nepodarilo sa nám dosiahnuť potrebný konsenzus, ale dokonca naše predsedníctva budeme pokračovať a ja som presvedčená, že španielské predsedníctvo tiež vyvinie maximálne úsilie, aby dosiahlo riešenie. Ďakujem pekne, pani ministerka. A teraz sa eh, eh, nasleduje otázka pani Blinkevičiute eh, o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím. Ďakujem. Pani predsedajúca, my všetci vieme, aké ťažkosti, sociálne ťažkosti prekonávajú všetci v dôsledku hospodárskej krízy. A tie najzražiteľnejšie vrstvy obyvateľstva, tie osoby, ktoré sú najväčšmi vystavené dôsledkom, sú práve postihnutí ľudia. je potrebné, aby, sa boli, aby neboli diskriminované ešte väčšmi za týchto okolností. Je dôležité, aby sme im zabezpečili prístup na trh práce. Je, všetky tieto otázky sú riešené v a. Bolo takisto schválené uznesenie o postihnutých a o ich ťažkostiach. Handicapované osoby musia byť začlenené do trhu práce. Také sú závery e, Európskej rady z oktobra 2009 je potrebné zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj, takisto aj pre tieto osoby. Viem, že rok 2010 je rokom boja proti chudobe a sociálnej vylúčenosti. Je dôležité takisto zabezpečiť vzdelanie pre tieto osoby prístup, e, technický prístup e, a ďalšie problémy. Tieto vrstvy potrebujú našu ochranu. No a pokiaľ ide o návrh smernice rady, ide o rovnaké zaobchádzanie ktoré úzko súvisí s predchádzajúcou otázkou, teda s návrhom smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. Bola vypracovaná správa, ale k rozhodnutie zatiaľ nepadlo Nemôžeme anticipovať výsledok rokovaní, ktoré prebiehajú. Usilujeme sa vypracovať čo najlepšie znenie. Členské štáty musia odsúhlasiť toto znenie. A samozrejme treba zohľadniť aj okolnosti, ktoré vznikli v dôsledku hospodárskej krízy. Ďakujem pekne. Pani Blinkovičite, nech sa páči. Ačiū, pane eh, Primininke, ir ministra Malstrom. Ďakujem pekne, eh, pani predsedajúca, ďakujem pekne pani ministerka Malstrom. Ja by som tiež eh, chcela poďakovať aj Švedsku, pretože práve počas švedského predsedníctva Rada ministrov sa pridala alebo pristúpila k dohovoru EÚ o um, zdravotne postihnutých uh, ľuďoch, uh, čo je dobrý krok, ale iba čiastočný krok. Mnohí ľudia v našich krajinách, uh, v našich členských štátoch žijú vo veľmi odlišných situáciách. Niektorí zdravotne postihnutí ľudia nemôžu využívať napríklad služby znakového jazyku, niektorí zase nemajú prístup k iným službám nezabudajme, že okolo 10 e, našich občanov v EÚ má nejakú formu zdravotného postihnutia. Samozrejme viem, že sú isté problémy s implementáciou antidiskriminačnej smernice, ale možno by sme e, mohli rozmýšľať e, nad odlišnou smernicou, ktorá by sa špecificky venovala právam Ehm, ľudí e, s, so zdravotným postihnutím, a ktorej, ktorá by zabranila ich e, diskriminácii. Nech sa páči, pani ministerka. Chcem povedať, že nejde o nedostatok politickej vôle. Veľmi dobre si uvedomujeme, e, že táto smernica je dôležitá a veľmi usilovne sme pracovali na tom, aby bola implementovaná ale ako som povedal, nemôžem zmeniť tú skutočnosť, že potrebujeme mať jedno myselnosť v tejto veci a tam momentálne tam jednoducho nie je. Švedské predsedníctvo aj predsedníctva pred nami pracovali veľmi usilne na tom, aby, e, teda na tom, že navrhovali rôzne e, e, cesty vpred, rôzne pozmeňovacie návrhy, stále sa na tom pracuje, stále sa k tomu stretávame, aj teraz ku koncu švedského predsedníctva, ale bohužiaľ momentálne tá jednomyselnosť v tejto nie je, aspoň zatiaľ nie. Myslím si, že by bolo nesprávne e, rozdielovať tú smernicu na viacero časti, pretože celým zmyslom, a to aj parlament povzbudzoval, podporoval. E, zmyslom tej smernice bolo, aby tá e, diskriminácia bola riešená celkovo. A keby sme to začali deliť na jednotlivé časti, myslím, že by to nebolo celkom OK. Takže skúsme sa zatiaľ um, snažiť celú smernicu implementovať v celej jej šírke, pretože tá by bola e, pozitívna pre aj zdravotne postihnutých ľudí, ale aj pre všetkých ostatných ľudí, ktorí sú e, diskriminovaní v EÚ. E, pani predsedajúca, pripomínam, že tie dodatočné otázky majú trvať 30 sekúnd. Ešte tu boli ďalšie dodatočné otázky. K tejto otázke treba zohľadniť aj poradie, v ktorom sa ľudia prihlásili, aj to, či už vystúpili alebo zatiaľ nie. Takže akceptujeme iba dve žiadosti. Poprvé, pani Klas, po druhé pani McGuinness. Nech sa páči, pani Klas. Frau Präsidentin, Vážená pani predsednička, diskriminácii a treba zabraňovať. To je spoločenský problém, ktorý je výzvou pre nás všetkých, a to diskrimináciu všetkých druhov. Vážená pani ministerka, máte tiež taký názor, že nie sú žiadne jasné meradlá, podľa ktorých sa dá merať E, diskriminácia napríklad e, pri prenajme bytu. Keď sa niekto stiažuje, že boli diskriminácii, nedostal, alebo nemohol si prenajať byt. No a myslíte, že Európska únia môže e, klásť požiadavky členským štátom, ktoré potom musia implementovať vo svojich právnych systémoch, pretože Európa v tejto otázke nemá veľmi veľa právomocí. Ďakujem pekne, pani McGuinness. Ďakujem, pani predsedníčka, pani ministerka ja by som chcela len uznať, že náš kolega pán Kosa bol zvolený za predsedu medzi skupiny Európskeho parlamentu pre postihnutia. No a my včera sme prijali rozhodnutie, máme obrovské obavy o inštitucionálnej starostlivosti o deti a dospelých. No a myslíme, že tento proces spomalí proces deinstitucionalizácie a myslím, že musíme si na to dávať veľký pozor tak v EÚ, ako aj mimo nej. Pani ministerka. Nuž, vážení pani poslanci a poslankyne, v časoch Eh, hospodárskej krízy vždy eh, mladí ľudia, deti, starí alebo seniory, ľudia s postihnutiami najviac trpia. To si musíme my ako politici uvedomovať a bolo to eh, zaradené do záverov viacerých zasadnutí rady, rovnako do odporúčaní. Vyzývame členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť v skutočnosti, že najzraniteľnejšie skupiny vždy najviac trpia. Takže s tým plne súhlasím. No a čo sa týka odpovede na vašu otázku, ja si myslím, že predtým, než budeme mať tú komplexnú celkovú smernicu, je veľmi náročné stanoviť štandardy a normy celoeurópskeho charakteru pre diskrimináciu, boj proti diskriminácii postihnutých ľudí. Najskôr potrebujeme tú smernicu a to bude odrazovým mostikom pre ďalšie kroky. Ja si uvedomujem tú obrovskú diskrimináciu a problémy, ktoré majú postihnutí občania v každodennom živote a to im bráni skutočne naplňať svoj život a plne využívať svoj potenciál. Ja si myslím, že potrebujeme najskôr prijať smernicu a na to, aby sme bolo tiež e, budúci rok e, rokom boja proti exklúzii. A to musíme využiť na to, aby sme zorganizovali podujatia na e, výchovu a vzdelávanie verejnosti v týchto otázkach. Ďakujem pekne, pani ministerka. No a v kontexte tejto debaty. Myslím, že by sme mohli zagratulovať pánovi Kosovi k zvoleniu za predsedu medzi skupiny. No a teraz sa budeme postupovať pomerne rýchlo. Stiahnutá bola otázka číslo 8 a číslo 9. Otázka číslo 10 je nie je prípustná, pretože bola predmetom osobitnej rozpravy dnešného dňa otázka, otázku pán 11 položil pán Paleckis, a, ktorý tu nie je, takže ju preskočíme a dostávame sa k otázke pána Angoraukisa k, k, o vraždách chudobných e, peruánskych rolníkov e, za účelom osobného obohatenia. Ďakujem, pani predsedajúca. Rešpektovanie ľudských práv, toto je jedna z hodnôt, na ktorých sa zakladá Európska únia. Rada venuje veľkú pozornosť tejto otázka, pre všetkým vo vzťahu s tretimi krajinami, aby tieto základné ľudské práva boli rešpektované. Pokiaľ ide o tento konkrétny prípad, ehm, neboli, nevedeli sme o tom, nediskutovalo sa o tom. Samozrejme, čítame noviny, vieme, čo sa tam deje. E, ale nebolo jasné, či je to blef alebo je to skutočnosť. Takže nemôže rada komentovať to, čo hovoria e, médiá, čo, hovoria, čo hovorí tlač. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja nie som spokojný s touto odpoveďou, pani ministerka. Tu ide o hrozné zločiny, zločiny, ktoré mm, s ktorými sa nemôžeme zmieriť a je veľmi dôležité rozmýšľať o opatreniach, ako zlepšiť situáciu. My požadujeme, aby sa situácia vyjasnila, aby boli jasné konkrétne informácie z pery, pretože inak tieto situácie sa budú opakovať do nekonečna. Ďakujem, pani minister, kým sa páči. Ja, vi har fått väldigt motstridiga rapporter om det. Uh, áno, uh, my e, k tejto téme sme dostali rôzne správy od rôznych orgánov, ktoré si do veľkej miery protirečili. Boli tu rôzne články aj od novinárov a momentálne to vyzerá tak, že v skutočnosti tieto informácie boli úplne neodôvodnené, nepodložené. Ak by sa boli tieto veci stali, tak samozrejme boli by, boli by strašné, ale podľa všetkého, alebo respektíve ukazuje sa, že možno to bol taký e, internetový podvrh, celá táto, e, celá táto story a ak by to bolo tak, samozrejme rada nemá k tomu čo povedať. Ďakujem pekne, pani ministerka. Ďalšia otázka sa týka diskriminácie polskej menšiny ehm, v Litve. Je to otázka pána poslanca Čarneckého. Nech sa páči, pani ministerka. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán Čarnecký. Ehm, rada trvá na eh, dodržiavaní základných eh, ľudských práv, tak ako sa o tom hovorí aj v charte ľudských práv. Rada naďalej trvá na tom, že treba zabrániť e, akejkoľvek forme diskriminačného správania. Pokiaľ ide o otázky, ktoré sa týkajú ochrany práv menšín, tými sa zaoberá aj Rada Európy. To, čo pán Čarnecký spomínal vo svojej otázke, momentálne prešetrujú príslušné orgány Rady Európy. Konkrétne e, smernica Rady 2043 z 29.6.2000 hovorí o e, diskriminácii, pred ktorou sú e, chránené osoby, či už E, ide o etnický pôvod alebo národnosť, bez hľadu na to, či sú e, aký je ich legálny štátu. To sa týka zamestnanosti, vzdelávania, prístupu k službám a tak ďalej. Je zodpovednosťou Európskej komisie, aby monitorovala implementáciu a splňanie európskeho práva e, v členských štátoch. V štokholmskom programe, ktorý Európska rada schválila 10.11.12. sa spomína potreba ďalších návrhov, pokiaľ ide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 Bol som šťastný, že som počul, že rada chce bojovať proti všetkým formám diskriminácie voči menšinám v rámci Európskej únie. A týka sa to teda aj polskej menšiny v Litve. Dôležité je, je povedať, že ide o systematické akcie zo strany Litvy Ide o vzdelávací systém, jazykový režim a podobne. Thank you. Thank you. Ďakujem pekne, e, pani predsedajúca. Môžem iba zopakovať, čo som povedala, teda, že e, aké sú princípy a hodnoty Európskej únie, a ktoré samozrejme uznáva aj e, Rada. Takisto môžem spomenúť to, že tieto udalosti, o ktorých pán Čarenský hovorí, e, momentálne sa im venujú príslušné orgány v rámci Rady Európy. Pokiaľ bude dochádzať k ďalšej forme diskriminácie, je to úloha komisie, aby ona zabezpečila, že členské štáty splňajú e, e, to, čo im vyplýva zo zmluv a zákonov Európskej únie. uh... Ďakujem, pani ministerka. Pán Galga nahrádza pána Crowleyho pri ďalšej otázke a to je e, persekúcia buddhistických mníchov e, a mníšok v Vietname. Nech sa páči. Pani predsednička. Ďakujem, pani predsedajúca, a ďakujem aj za túto otázku či e, Rada je oboznámená so situáciou buddhistických mníchov a mníšok vo Vietnamov. Rada a komisia zhodnocujú túto situáciu v rámci dialogu s Vietnamom. 11. novembra sa o tomto diskutovalo, hovorilo sa o Um, reforme trestného práva, o náboženskej slobode a o ďalších problémoch. Táto situácia vzbudzuje veľký nepokoj. Ide skutočne o porušovanie ľudských práv zo strany vietnamskej vlády Rada komisia dlho diskutovali a 26. novembra bolo schválené uznesenie Európskeho parlamentu. Skupina na vysokej úrovni sa stretla s vietnamskými predstaviteľmi v Hanoji. A my veríme, že budúci rok dospeme k určitej dohode, ktorá pomôže odstrániť takéto problémy my sme hovorili aj o reštitúcii majetku, o útokoch na bojovníkov za ľudské práva. Hovorili sme o všetkých dôležitých otázkach. je dôležité, aby Vietnam dodržiaval medzinárodné dohovory, ktorý je, na ktoré pristúpil. A to sme požadovali. Chceme poďakovať Európskemu parlamentu za úlohu, ktorú zohralo pri vytváraní tohoto dialógu. 8. až 10. decembra delegácia Európskej únie navštívila kláštor kláštor, kde žili utečenci, aby sme získali konkrétne informácie o situácii na mieste. A ďalej mienime takto pokračovať aj v budúcnosti. Ďakujem mm, pani ministerke za túto komplexnú otázku. E, v mojom mene aj v mene pána Krauliho sa vám chceme poďakovať za váš prístup. Veľmi nás teší prístup aj rady, aj komisie a teší nás, že aj naďalej budete pragmaticky monitorovať eh, vývoj v tejto téme. Predsedajúca, ďakujem. Myslím, že ďalšie otázky už nie sú, takže môžeme prejsť na ďalšiu otázku. A tá je práve od pána Galagera. Týka sa žiadosti Islandu o vstup do Európskej únie. Nech sa páči, pani ministerka. Eh, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Uh... Už na začiatku by som chcela pripomenúť to, čo sa uviedlo e, v záveroch rady z 8. decembra. Rada sa vyjadrila, že Island je krajinou e, s veľmi dlhou demokratickou tradíciou, demokratickými hodnotami, ktorý má veľký potenciál e, prispieť k rozvoju Európskej únie, tak strategicky, ako aj politicky. Európska únia je už teraz veľmi úzko prepojená s, s Islandom, to kvôli Európskemu hospodárskemu priestoru a šengenskému priestoru. 16. júla 2009 eh, eh, sa uskutočnilo zasadnutie v Štokholme. Eh, bola podaná žiadosť, ja osobne som ju dostala a predstavila som ju na rade 27. júla na zasadnutí. A sme sa dohodli a zhodli o rozšírení na základe záveru rady z roku 2006, kde sa hovorí o tom, že všetky krajiny by mali byť posudzované individuálne. No a v súlade s článkom 49 zmluvy o EÚ budeme pokračovať a spracovávať žiadosť Islandu. Komisia teraz musí predložiť posudok, stanovisko k tejto žiadosti, ktorá bude posudzovaná v súlade so zmluvou a v súlade s nariadením 1993, ako aj v súlade s závermi Rady z roku 2006 podľa záverov Rady z minulého týždňa. Keď komisia predloží stanovisko, budeme o tejto otázke ďalej diskutovať. A to znamená, že Rada bude môcť rozhodnúť o otvorení rokovaní s Islandom počas prvých mesiacov predsedníctva Španielska. Ďakujem pekne. Teraz pán Gallagher. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať eh, pani ministerke eh, za jej reakciu a ako predseda delegácie pre vzťahy eh, s krajinami vrátane Islandu. Plne chápem, že samozrejme každá žiadosť o členstvo musí byť posudzovaná individuálne. Myslím, že bol dosiahnutý pokrok a hm, indikáciou toho je, že Island reagoval na množstvo otázok, a požiadaviek v relatívne krátkom čase. Samozrejme pomohlo, že je súčasťou európskeho hospodárskeho priestoru a záväzok a odhodlanie islamskej vlády je jasné a myslím, že to bude ďalší výrazný krok pri ďalšom rozširovaní Európy, ak by sa Island stal členom Európskej únie. Avšak v konečnom dôsledku ako ste hovorili, je to demokracia a je to otázka, a, ktorú, na ktorú musia zodpoveď, nájsť odpoveď a, občania Islandu. Ja sa teším na ďalšie zasadnutie rady a dúfam, že tam bude prijatý ďalší veľký krok a že rada potom predlží svoje oznámenie. Ďakujem pekne. Pani ministerka, ďakujem pekne. Áno, a v súlade so všetkými pravidlami. Žiadosť Islandu musí byť tiež náležite posudzovaná. Zatiaľ komisia neukončila svoje, svoju kontrolu a Island už vymenoval rokovacie týmy a sú pripravení na veľmi dôkladnú a rýchlu prácu v týchto otázkach. Takže a ja som presvedčená o tom, že komisia predloží stanovisko začiatkom budúceho roku a dúfam, že rada e, bude môcť prijať rozhodnutie v ďalších krokoch. Ďakujem pekne. A teraz e, v súlade s poriadkom mal položiť otázku pán De Rosa, a, takže tá odpada. A teraz sa e, predchádzame na otázku pani McGuinness o biologicky odburávateľných odpadoch. Minister. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Každý deň sa produkujú veľké množstva odpadov v členských štátoch a samozrejme to má veľmi vážne následky na životné prostredie. Správa komisie o týkajúca sa legislatívy o odpadoch um, spôsobila určitý pokrok v tejto oblasti, ale dôležité je, aby to bolo transponované do legislatíva na vnútroštátnej úrovni, aby tieto komunitárne požiadavky boli rešpektované. Niekde je naozaj veľmi ťažké pre všetkým na skládkach uh, rešpektovať uh, požiadavky na biologicky rozložiteľný obsah. Rada vo svojich záveroch eh, z júna tohoto roku skonštatovala, že je veľmi dôležité, aby zníženie odpadov bolo realizované a je potrebné samozrejme ďalej vykonávať vyhodnocovania a predkladať návrhy, legislatívne návrhy o biologicky rozložiteľnom obsahu. Vyžaduje to aj konkrétne legislatívne opatrenia týkajúce sa recyklácie a lepšieho hospodárenia, odpadového hospodárenia. Samozrejme, toto súvisí aj s klimatickými zmenami je potrebné čím väčšmi sa zamieriavať na obnoviteľné zdroje. Ďakujem veľmi pekne za vašu odpoveď. Ja myslím, že všetci v parlamente podporujú tieto snahy. A ak by ste išli na nejakú skládku a zhlboko sa nadýchli, tak je to dosť hnusné. No a ja myslím, že všetci, e, ktorí sa tým zaoberajú, by mali ísť na takúto exkurziu. Mohli by ste nám vysvetliť, prečo len 9 členských štátov je zapojených v tejto fáze. Vieme, že to budeme musieť urobiť a ja súhlasím, že sa budeme musieť e, zaoberať bioplynom, ale prečo sa nám nedarí? Prečo sa nám nedarí plniť ciele? Ďakujem pekne. Už pani predsednička, ja musím povedať ja, a musím priznať, že nie som odborníčkou na túto tému, ale a, z do stanoviska komisie vyplýva, že chýba náležitá infraštruktúra, ktorá je pomerne nákladná. Samozrejme, z dlhodobého hľadiska je to ziskové, avšak členské štáty zatiaľ neinvestovali do infraštruktúry a preto to trvá tak dlho. Ďakujem pekne, pani ministerka. Ďakujem pekne. Ešte posledná otázka dnešného večera, takisto aj vašho predsedníctva. Je to otázka pána Martina. Týka sa úspechov švedského predsedníctva v oblasti transparentnosti. Myslím, že tam máme o čom hovoriť. Tak, fru talman, och som den här ledan... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tak ako naznačil pán poslanec, pre Švédsko ako členský štát je prioritou zvýšiť transparentnosť vo vzťahoch medzi členskými štátmi. My sme sa o to usilovali vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach. E, my sme všetky informácie zverejňovali na webovej stránke rady a tam sú k dispozícii v troch jazykoch. V predchádzajúcich mesiacoch naše predsedníctvo urobilo všetko, čo bolo v jeho silách, aby tieto práce doviedlo do konca. Prebehlo 20 verejných diskusí počas e, švedského predsedníctva mm, mm, takisto verejná diskusia o pracovnom programe ECOFINu napríklad o rôznych legislatívnych ako, e, e, ktoré potom boli schválené v spolurozhodovacom procese. Okrem toho sme zverejňovali informácie o všetkých iniciatívach nášho predsedníctva My sme objasňovali situáciu, ktorá sa týka aj spolurozhodovacieho postupu. Komisia určite predloží e, ďalší veľký počet e, legislatívnych návrhov, e, ktoré budú súvisieť so vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy Všetok program, e, minulý aj budúci, je zverejnený, teda všetko je mimoriadne transparentné a tým e, môže Európska únia fungovať efektívnejšie. Dá sa povedať, e, že švedské predsedstvo v tomto smere urobilo viacero konkrétnych krokov. Diskutovali sme o konkrétnych návrhoch aby všetky informácie o Európskej únie boli prístupné a ľahko používateľné občanmi Európskej únie. Ďakujem pekne, pani ministerka, teraz pán Hans-Peter Martin. Ďakujem veľmi pekne. Je... Len zriedka sa stáva, že eh, ja som taký dotknutý niekedy na zasadnutiach eh, ja som veľmi rád, že nám sa teraz podarilo viesť váš posledný dialog v tejto pozícii, vážená pani ministerka. E, vy samotná viete, že je to e, trenistá cesta a to tempo je skutočne niekedy slimačie na ceste transparentnosti. Keď porovnáme situáciu pred 10 rokov a dnes a preto ako kritický pro Európan môžem e, povedať, že nie som úplne spokojný s tým, súčasným stavom. Pre mňa bolo zaujímavé, čo nám vy nechávate a čo by vaši následovníci mohli zlepšiť. Ja myslím hlavne na pracovnej skupine rady a ja myslím počet tých bodov, ktoré sú prístupné, aj spôsob, akým sa dostávame k dokumentom. Ale myslíte, že z dlhodobého hľadiska eh, vidíte príležitosť, že sa raz dostaneme tam, kde je Švédsko v otázkach transparentnosti už dlhé roky. Ďakujem. Pani ministerka, ďakujem veľmi pekne. Toto je skutočne veľmi dôležitá otázka a ja by som chcela povedať, že prístup k dokumentnosti prístup k dokumentom a transparentnosť sa za ostatné roky veľmi zlepšila. Je to vďaka nariadeniu 1049, ktoré je veľmi dôležité a ja som veľmi rada, že som bola pri zrode tohto dokumentu a rovnako je to otázka, ako sa implementuje a otázka prístupu. No a tieto sa zlepšili. E, mnoho ľudí v inštitúciách si uvedomilo, že transparentnosť je nebezpečná, je to dobré, je to efektívne, je to dobré pre legitimitu a rovnako to znižuje možnosť e, korupcie a chýb. Nuž, e, Lisabonská zmluva nám otvára nové možnosti. Ja dúfam, že všetky nasledujúce predsedníctva tieto možnosti využijú najlepším možným spôsobom. No a včera komisia povedala, že budú ďalej predkladať návrhy na základe Lisabonskej zmluvy o tom, ako postupovať pred v oblasti transparentnosti. Stále ešte máme čo robiť, ale máme za sebou už aj pomerne dlhú cestu, ako ste, pán poslanec, povedali. Je to nepretržitý boj a ja sa teším na našu spoločnú cestu eh, tejto oblasti. No všem ďakujem veľmi pekne. A ostatné otázky budú zodpovedané písomne okrem otázky 19. Nuž. A, a ja teraz môžem už len povedať, pani ministerka, drahá Cecília, ďakujeme za vašu účasť a spoluprácu v, počas švedského predsedníctva. No a po schválení parlamentom sa tešíme na vás na druhej strane. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne. Dobre, hodina otázok je ukončená. No a ďalšie zasadnutie sa uskutoční zajtra vo štvrtok 17. decembra 2009 od 9.00 do 13.00 a potom od 15.00 do 17.00. A program tohto rokovania je zverejnený. Zasadnutie na dnešný deň je ukončené.